presvedčenia. Počítam s vašou podporou. Ďakujem pani Svensson za to, že sa zúčastnila na týchto voľbách a za naše rozhovory, diskusie. Mario Mauro a Graham Watson, naši dvaja kolegovia, ktorí boli kandidátmi, e, stiahli svoju kandidatúru, aby posilnili jednotu našej inštitúciu. Toto e, bolo hlboko významné gesto. Mário, viem, ako sú pre vás dôležité ľudské práva. E, v mojej vlasti sa narodila Solidarita, je to obrovské hnutie za ľudské práva. Čo bolo možné vďaka eh, tomu, čo urobil pre nás eh, eh, Jan Pavel II. Pre nás je to priorita. Graham, hovorili ste o nevyhnutnosti zmien v Európskom parlamente, o potrebe reforiem, o potrebe zahrnúť do európskych, do parlamentných projektov našich občanov, ktorí sú čoraz menej zaangažovaní v, naši, v našej práci. A ja chcem zabezpečiť, aby sme spoločne urobili maximum preto, aby sa toto zmenilo. Vážené kolegyne a kolegovia, vysokí predstavitelia rady, pán predseda Európskej komisie, vážené dámy a páni komisári, vážené dámy a páni. Dnes máme 14. júla. To je štátny sviatok Francúzska, 220 rokov po revolúcii. My chceme našim francúzským kolegom pogratulovať a poblažovať v tomto sviatku. A poslaním revolúcie boli tri slova. Sloboda, rovnosť a priateľstvo. Každé z nich má bratstvo, pardon, každé z nich je veľmi silné aj v dnešnej Európskej únii. Dnes je to veľký deň, predovšetkým čo sa týka jeho symboliky predstavitelia, predstaviteľ stredoeurópskej, stred, e, stredoeurópskej krajiny preberá predsedníctvo tohto Európskeho parlamentu z vašej vôle. Dovolte mi, aby som povedal jednu úvahu kedysi pred e, niekoľkými rokmi som dúfal, že budem poslancom Európskeho snemu, keď budem mať Polsko voľnosť. A dnes zasta- začínam zastávať pre e, post predsedu Európskeho parlamentu o ktorom a o tejto funkcii sme my v Polsku ani nesnívali. A takto rýchlo sa mení naša Európa. Tieto voľby považujem za znamenie pre naše krajiny Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Považujem to tiež za výraz úcty e, pre e, oby, miliónov obyvateľov našich krajín, e, ktoré sa nepoddali režimu. Ja sa cítim byť reprezentantom všetkých týchto občanov. 20 rokov 20 rokov po revolúcii od roku 1989 pred 20 rokmi Solidarita vyhrala boj o voľnú demokra- slobodné demokratické Polsko. Začalo sa demokratický vývoj a zbo- zbúral sa eh, Berlínsky múr. Bola, kedy sme žili na jednej strane eh, železnej opony a bojovali sme za dosiahnutie demokracie. Vy na druhej strane ste nám pomáhali politickými činmi a novými, ale veľmi závažnými gestami. Manifestovali ste podporu a posielali ste pomocné balíky. Podarilo sa to, boli sme úspešní. Už 5 rokov spoločne budujeme zjednotenú Európu. Nie sme tu my a vy a my môžeme veľmi silno zakričať, toto je naša spoločná Európa. Hovorili sme o odpo- zodpovednosti. Každý z nás, poslancov, dostal do rúk trochu moci, ale táto moc znamená zodpovednosť za obyvateľov. Ja pociťujem túto zodpovednosť. Obyvateľia Európskej únie nám dôverujú. Vo veľkých veciach musíme byť na strane demokracie, pretože v zásadných veciach očakávajú od nás naši občania, aby sme im pomohli dostať sa z tejto krízy. My musíme byť pritom nápomocní neschopní. My musíme hľadať riešenia. To je naša základná úloha. Naši voliči chcú si byť istí, že eh, keď zapnú plynový sporák, tak im ten plyn eh, bude tak na tom skôr ako budú môcť variť, že ten plyn budú mať. Chcú od nás riešenia klimatických zmien, aby sme sa zasadzali za riešenia aj v Ázii, aj v pacifickom priestore. Európsky voliči vedia, že e, tieto riešenia nezas, nie sú, e, nezávisia pánom len od nás, ale my jednoducho musíme veľmi e, účinne pracovať aj e, v našich partnerských programoch e, v, s Európskou, s Euroáziou a s Latinskou Amerikou. Ale aby sme to všetko zvládli, musíme mať Lisabonskú zmluvu, musíme mať veľmi dobre administratívne zorganizovanú Európsku úniu, aj dobre zorganizovaný Európsky parlament. Pred 30 rokmi sa u nás prvýkrát volilo do parlamentu v priamých voľbách. Jedným z predsedov bola bola e, žena francúzska Simone Veil. My musíme pamätať aj na to, aby sme vytvárali pre ženy také podmienky, aby sa mohli v plnej miere e, realizovať v, vo verejnom živote bez toho, že by museli rezignovať na možnosť byť matky. Vtedy Simone Veil prehlásila že členské štáty stoja pred troma veľkými výzvami. Výzvami k mieru, k slobode a výzvou e, k zabezpečeniu blahobytu. Je jasné, že môže sa toto dosiahnuť jedine v európskom rozmere. Po 30 rokoch vidíme, že sú to aj dnešné výzvy. Musíme im jednoducho dostať. Vážené kolegyne a kolegovia, základy eh, program, v rámci programu eh, mojej eh, dva, poročného predsedníctva by som vám chcel potom predstaviť môj program v, pre, v, na septembrovej, na septembrovej plenárnej schôdzi. Teraz by som sa chcel obrátiť na môjho predchodcu, pána Hansa Pöteringa. Hans Gert. Toto je veľmi závažný moment. My sa už poznáme asi 10 rokov a dnes mi bol zverený najvyšší úrad, najvyšší post v Európskom parlamente. A v mene všetkých kolegyň a kolegov ti ďakujem za veľkú, eh, za veľkú uznanie, ktoré si získal pre tento parlament, tak v politike, ako aj na kultúrnom poli. A na pamäť e, ti chcem odovzdať figuru svetej Barbary. Ona je patronka, ona je patronka baníkov, e, je vytesaná z jedného kúsku uhlia. Je to dar baníkov zo Slieska, z mojej rodnej oblasti. Ešte raz ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil. No? No? Okay. Mr. Barroso. Okay. Mr. Barroso. No? No? Okay. Right. Just wait. wait. Okay. Yes, Mr. Okay. E, bardzo proszę. Teraz eh, by som chcel poprosiť, aby sa vyjadril pán predseda Thank you pán predseda. Nebolo to naplánované, ale myslím, že toto je radosť pre všetkých členov parlamentu. Poprvýkrát tu nemáme Európu východu a západu. Máme tu jednu Európu, ktorú symbolizuje náš predseda, ktorý je dnes na tribúne. Je to, toto je jednota. Toto znamená jednota, O tomto je to, čo si povedal uh, ty pred chvíľou, uh, uh, Ježi. Toto je naša zodpovednosť. Ak by sme dokázali za následujúci 2,5 roka počas tvojho predsedníctva zabudnúť na to, že existuje východ a západ a hovoriť len o jednej Európe, toto ti želám na následujúce 2,5 roky a toto, žel, 2,5 roka, pardon, a toto želám aj Európe. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za tą wypowiedź. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz by som chcel poprosiť pána predsedu Šulca. Pinaka. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, gratulujem vám v mene našej politickej skupiny k zvoleniu. Tieto voľby sme podporili a chcel by som povedať, že E, s pojmom e, historický moment by sme mali zaobchádzať e, určite veľmi citlivo, ale ja si dovolujem povedať, že si myslím, že vaša voľba za prezidenta, predsedu Európskeho parlamentu predstavuje historický moment, pretože 20 e, rokov e, po páde Berlínskeho e, múru sa to deje. Deje sa to 6 rokov po vstupe vašej krajiny a iných krajín Srednej a Východnej Európy do EÚ. A bol to proces, ktorý ste vy ako premiér vašej krajiny zahájili, pretože počas vášho obdobia ako premiéra Poľska sa začali prístupové rokovania. Takže po 20, eh, 20 rokov po eh, rozdelení eh, po tom, čo padlo rozdelenie sveta na dve polovice, po tom, čo padla diktatúra, ktorá 40 rokov trpela, po ktorou teda trpeli ľudia 40 rokov. Chcel by som povedať, že je naozaj vynikajúca. Nie je to samozrejme, že Česi, Slováci, Maďari, Poliaci sedia e, v tomto parlamente spolu s Rakúšanmi, Nemcami, Talianmi, Francúzmi. A vo volebnom akte e, slobodných e, voľných volieb sme zvolili Ehm, zastupiteľa solidárnosti eh, bývalého predsedu eh, vlády Poľska. To je v mojich očiach historický moment. To ukazuje, že Európa, tento veľký kontinent, eh, kde sa zlúčilo 27 krajín do Európskej únie, E, naozaj niečo zastupuje a to sen o demokracii a e, slobode, e, ktorý sa môže stať realitou. Netreba ho iba snívať, ale aktívne sa za ne zasadzovať, tak ako ste to robili vy vo svojom živote. Preto si myslím, že vaše kreslo predsedu je pre nás všetkých aj určitým apelom týkajúcim, týkajúcim sa našich spoločných hodnôt, ktoré dokázali zrušiť diktatúry a ja dúfam, že tieto hodnoty vás eh, budú viesť aj eh, vo vašom eh, kresle predsedu Európskeho parlamentu. To je naše želanie, pán predseda Buzek. Bardzo dziękuję. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz by som poprosil, aby hlasy sa vyjadril pán predseda Ferhoštát. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr blahoželám zo strany liberálov a demokratov k vášmu zvoleniu. A tiež vám môžem povedať, že máte plnú podporu liberálov a demokratov e, v, počas nasledovných rokov vašej práce a z nášho pohľadu chceme vytvoriť integrovanejšiu Európsku úniu, a Európsku úniu, ktorá e, používa komunitárne metódy. Stávate sa predsedom vo veľmi ťažkých časoch. Musíme ratifikovať Lisabonskú zmluvu. Musíme nájsť jednotnú stratégiu proti ekonomickej a finančnej kríze. A to je obrovská úloha, v ktorej máte plnú podporu našej skupiny a musíte vedieť, že za vami e, stoja e, veľká proeurópska väčšina v tomto parlamente. A jediná požiadavka, otázka, ktorú máme, aby ste túto silu použili, túto veľkú proeurópsku väčšinu, aby sme v Európe pokročili a aby ste povedali aj to, čo treba povedať aj v Európskej rade, ktorú poznáte tak veľmi dobre ako ja a v, e, myslím, že váš hlas e, e, zväčší aj postavenie Európy v tejto inštitúcii. Ďakujem. Ďakujem, pani Ďakujem, pán predseda. A ďalej sa vyjadrí pani Harms. Pani predsedkne, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som vám aj v mene našej politickej skupine e, zablahoželať. E, zdieľame e, radosť s ostatnými v tomto momente a myslím si, že ste e, e, tak nepovedali celkom e, pravdu, keď ste povedali, že je to čest iba z vašej strany teda prevziať toto kreslo predsedu. Ja si myslím, že je to čest aj pre nás, že sa stávate predsedom Európskeho parlamentu, pretože celý váš politický život teda e, svedčí, svedčí o tom, že naozaj e, je to pre nás e, česť. Nie som si istá, či sa nám podarí v priebehu 2,5 rokov to oddelujúce, čo ešte existuje medzi východom a západom, úplne prekonať, ale myslím, že s vami na čele tohto parlamentu sa nám určite podarí posilniť mosty medzi východom a západom. Ja osobne si želám, že aby kolegom zo e, západu e, bolo už jasnejšie, že Poľsko leží v strede e, kontinentu Európa, že pochádzate zo stredu Európy a že práca na východe Európy by sa mala oveľa viac intenzívniť, než tomu bolo doteraz. A vy teda splňate všetky tie dôležité predpoklady na toto. Spomenuli ste, že je treba hľadať blízkosť k občanom. E, tu my ako e, politická skupina zelených e, budeme vždy stať za vami. Je to potrebné, ale takisto je potrebné aj myslieť na Európu ako na veľkú Európu. A ešte na záver by som si chcela vyjadriť moje osobné želanie pretože si e, spomínam e, na vás ako na kolegu, ktorý e, spolu so mnou počas oranžovej revolúcie podporoval Ukrajinu v Kieve. Dúfam si teda, že toto naše úsilie bude e, pokračovať a e, pokiaľ e, pôjde o budúce majstrovstvá v futbale, ktoré sa budú konať v Poľsku aj v Ukrajine, dúfam, že sa aj tam ešte stretneme a že si spoločne pozrieme nejaký ten futbalový zápas. Ďakujem, prajem vám veľa úspechov. Ďakujem, pani predsednička. A teraz sa bude vyjadrovať pán Kirkhope. Vážený pán predseda, v mene európskych eh, konzervatívcov a reformistov vám blahoželám k vášmu zvoleniu do predsedníckej funkcie a zvlášť vítam tú skutočnosť, že vo vašich slovách ste hovorili o histórii, ostatní tiež, ale vy určite ste niekto, kto ocení slobodu, ktorú táto inštitúcia chce vytvárať, slobodu e, slova, ale tiež aj slobodu pozerať sa smerom vpred na zmeny a reformy v Európe. Táto inštitúcia sa musí zmeniť a zreformovať spolu s Európou a skutočnosť, že vy máte históriu, na ktorú ste hrdí, a to právom od 80. rokov Solidarity. A potom ste Polsko priviedli do NATO a potom ste začali rokovania o, o členstve v Európskej únii. Ste e, niekto, kto môže čeliť tejto výzve, ktorej Európa čelí teraz. Vítame vás, urobíme maximum preto, aby sme vám pomohli vo vašej práci, ktorú ste e, práve začali. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. A chcel by som poprosiť, aby sa vydal ešte pán predseda Pisk. Pán predseda, teším sa, že sused z Poľska sa stáva predsedom e, tohto parlamentu. Ja som východným Nemcom a pôsobím e, v blízkosti Slovíc. Slovice a e, Frankfurt Oda už predstavujú kúštik zrastenej Európy ja by som chcela vaš, e, do vašej pozornosti e, upriamiť aj e, zrastanie východu a západu Európy. To je určite dlhá cesta, ale tiež by som chcel vyzdvihnúť aj veľký príspevok poľskej kultúry v tomto zmysle, pretože Európa kooperácie a kultúrnej rozmanitosti sa vďaka nemu môže iba posilniť. Eh, chcela by som eh, to spomenúť eh, trošku viac. Ja som už začal pôsobiť v tejto oblasti aktívne. Dvaja z mojich synov rozumejú po poľsky a takisto som aj mal tú čest vyznamenať Andrása Trezena, poľského režiséra, pretože tento režisér, ako aj ostatní polskí režiséri, patria ku kultúrnemu dedičstvu Európy. Ja dúfam, že západná a východná Európa nebudú zabúdať na osobitný eh, význam eh, eh, kultúry Európ, východu Európy a ja teda dúfam, že v tomto našom úsilí nás budete, pán predseda, podporovať. Za Teraz za... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teraz bude hovoriť pán predseda Faro. Like... Vážený pán predseda, rád by som vám zablahožila k vášmu zvoleniu, ale myslím, že dnes ráno je to niečo ako taká inaugurácia. Je to škoda, že v tomto parlamente uh, že sa vyberajú predsedovia nie podľa tých veľkých, želania veľkých skupín a naozaj tieto veci by sa mali zmeniť. Včera sme e, tu sme mali nosičov e, vlajok a bol tu orchester, bola tu hymna, chórum. Dnes sme začali hymnou toto je rovnaká zástava a hymna, ktoré boli, od ktorých sa upustilo potom, čo Francúzi a e, e, Holandiania povedali nie. No a všetky symboly štátnosti z, s Írmi sa snažíme dohodnúť, snažíme sa ich im dať záruky, ale tieto nie sú hodné ani toho papiera, na ktorom sú napísané. A môžem vám povedať, že, e, že E, Európa za slobodu a demokraciu sa urobí všetko preto, aby budúcnosť európskej demokracie e, neležala tak silne na írskych pleciach. Vy ste proti e, Sovietskému zväzu, bojovali ste za demokraciu, za národné sebaurčenie. Nemôžete pokračovať ignorovať demokratické snahy krajín ako je Fransko, Holandsko a Írsko pretože Únia sa dostane naspäť do toho stavu, v akom bola predtým, ako ste vy začali svoju prácu. Takže Európa musí mať svoje miesto. E, ďakujem, pani. Ďakujem, pán predseda, za vaše slova. A európsky parlamentarizmus vždy a, akceptoval rôzne prejavy a, na, a to je prejavom európskej diskusie. Dobre, skončili sa prejavy ľudí, ktorí sa prihlásili, ale zdá sa mi, že pán predseda Európskej komisie mi naznačuje, že by chcel povedať pár slov. Pán predseda Barozu, nech sa páči. Vážený pán predseda, chcem vám veľmi... srdečne zablahoželať vo svojom mene, teda osobne, a v mene Európskej komisie k vášmu zvoleniu e, do funkcie predsedu Európskeho parlamentu. Vaša osobná cesta vás viedla k obrane e, e, slobody, demokracie a to s veľkou odvahou aby sa vo vašej rodnej krajine Polsku tieto hodnoty presadili. Váš politický, eh, vaša politická cesta vás priviedla na miesto premiéra a potom ste boli zvolení za poslanca Európskeho parlamentu, prvého eh, s pôvodom eh, zo Strednej a Východnej Európy toto sú výnimočné skúsenosti a hodnoty, v ktoré vy veríte, ktoré dnes dostávajú nový šat e, predsedu Európskeho parlamentu. 20 rokov po páde Berlínskeho múru, 5 rokov e, po rozšírení, e, vaše zvolenie je víťazstvom Európy, ktorá je zjednotená. Sme je nás tu veľa, ktorí si vážia vašu osobnosť, vašu politickú víziu, váš boj. Sme tiež početní, teda tí, ktorí si myslíte, že máte osobné kvality, ktoré prirodzene vedú k tomu, že budete e, aktívnym e, predsedom, obrancom Európy a jej občanom, občanov a táto skúsenosť a tieto hodnoty vám umožnia plynule prevziať túto funkciu z rúk Hansa e, Potteringa a ja ho teda týmto priateľsky zdravím v momente, kedy opúšťa svoju funkciu, ktorú si plnil s veľkou dôstojnosťou, európskym presvedčením. A v čase ťažkostí, kedy um, komplexný politický model si vyžaduje pozitívneho ducha práce, solidaritu a konštruktívnosť, aby Európa pokročila, uh, Eh, kompetencie tohto parlamentu budú posilnené eh, Lisabonskou zmluvou a veľká väčšina parlamentu, ako aj komisia, si želá, aby sa táto zmluva schválila. Teda zmluva, ktorá už bola schválená 26 parlamentami našej Európy. Táto si zaslúži rešpekt všetkých členov parlamentu. Naše inštitúcie sa môžu iba navzájom posilňovať e, v službách európskych projektov. Toto je pravda hlavne v oblasti e, vzťahov parlamentu a komisie. Veľmi dobre vieme, že kooperácia a spolupráca našich dvoch inštitúcií pomáha napredovať európskemu projektu. Takže pán predseda a drahý priateľ, môžem vám zaželať ako aj novému parlamentu veľa zdaru vo vašej práci, aby Európa bola silnejšia, aby podporovala hodnoty slobody a solidarity. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz bude hovoriť pán Golniš, ktorý bude reprezentovať nezaradených v Európskom parlamente. Nech sa páči, pán Golniš. Ďakujem pekne, pán predseda. E, trošku ste na mňa zabudli ako na našich nezaradených kolegov. Určite e, vám chcem adresovať svoje blahoželanie, teda vašej osoby, e, možno trošku menej tieto voľby, vaše triumfálne zvolenie sú výsledkom určitej dohody medzi dvomi veľkými skupinami tejto inštitúcie, čo je trošku také umelé, umelý proces Ehm, teda vzájomnej dohody vedenia tohto parlamentu. Chcem, aby ste dominovali vašim víťazstvom, aby ste neboli otrokom týchto dvoch e, zásadných e, politických skupín, aby ste vedeli brániť práva menšín, hlavne disidentov, ako sme my, teda tých, ktorí sa znepokojujú e, z dôsledku globalizácie hospodárstva kvôli tomu, že tu dochádza k veľkému nelegálnemu zmiešavaniu tovarov, kapitálu. Nie je to vždy len zdrojom dobrá a um, Európska únia musí zväčšovať svoje kompetencie, svoje uh, slobody, ale neohrozovať národné slobody. Vy ste určitým spôsobom disidentom, boli ste disidentom, mali by ste brániť naše práva, zvlášť uh, by ste mali rešpektovať e, tieto pravidlá, ktoré by sa nemali stále meniť, hneď ako zistíme, že e, to mm, môže e, byť v prospech niekoho. Musí to byť v prospech tých, ktorí skutočne bránia tie skutočné hodnoty a slobody. Ďakujem vám takisto za toto vyjadrenie v mene nezaradených. Chcel by som vás všetkých informovať o tom, že sa skončili prejavy a skončili sme, ukončili sme takisto bod eh, voľba predsedu Európskeho parlamentu a teraz prejdeme k bodu voľby podpredsedov. Čo sa týka eh, volie podpredsedov Európskeho parlamentu, ja by som eh, navrhovala by sme si na 13.00 stanovili čas na, po eh, vyhlásení kandidatúry